Uh, Prosím, usaďte sa, aby sme mohli začať. Eh, prijatím programu, ak nie sú výhrady, program je schválený. Asi by bolo užitočné, keby ste si mohli posadať. Dobre, nie sú výhrady, program je prijatý, jazykový režim, teda máme tlmočenie do všetkých jazykov, okrem malčiny, gelčiny, dančiny, chorvačiny. Schválenie odporúčania koordinátorov o pravidle 205, spravodajca pre správu Eurojust Dánsko, e, tam bol navnutý e, predseda na schválenie týchto záverov Eurojustu e, k dohode o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a král- Dánskym kráľovstvom. Schvaluje výbor odporúčania koordinátorov v zmysle pravidla 205 Takže môžeme prejsť k druhému bodu to sa týka eh, víz Brexitu. Na schodzi 1. apríla určili koordinátori Sergeja Stanišava z SAD ako spravodajcu o tomto spise UK Brexit víza. 1. Eh, apríla popoludní sa to preberalo, takže skupina EFDD napadla rozhodnutie koordinátorov zmeniť spravodajcu v tomto spise a požiadala, aby o tomto hlasoval výbor menovitým hlasovaním. Budeme hlasovať okamžite. Je to v zmysle pravidla 205. Mm, požiadavku o menovité hlasovanie musí podporiť 12 poslancov. 12 e, poslancov, ktorí tu podporujú menovité hlasovanie, prosím, zvihnite ruky. Prosím, postavte sa. Alebo teda ukážte, alebo dvihnite ruku. repeat. Takže opakujem otázku. Požiadavka o e, menovité hlasovanie, ktorú pod, predložila EFDD, musí ju podporiť 12 poslancov v zmysle pravidla 208. Ak chcete, aby hlasovanie bolo menovité, m, naznačte to tým, že dvihnete ruku alebo sa postavíte. Prosím len e, teda postavte sa alebo dvihnite ruku, Sekretariat ma žiada, aby som zopakoval otázku. Požiadavka o menovité hlasovanie od EFDD v zmysle 205 um, je prosím vás, buď ma počúvate, alebo teda ako e, požiadavku musí podporiť 12 poslancov v zmysle pravidla 208. Ak chcete menovité hlasovanie, prosím, e, buď zdvihnite ruku, alebo sa postavte. 12 poslancov je potrebných. Dobre, takže máme tu 12 poslancov, poďme teda hlasovať. Hlasovanie e, je takéto elektronické hlasovanie, menovité. Ak ste za odporúčanie koordinátorov, čiže zmena spravodajcov, hlasujete plus. Ak ste proti odporúčaniu koordinátorov, čiže prosím vás, buďte chvíľu ticho, kým to vysvetľujem. Ak ste proti odporúčaniu koordinátorov, žiadna zmena spravodajcu, hlasujte eh, mínus, alebo sa môžete zdržať. Takže opakujem, ak ste za odporúčanie koordinátorov, čiže zmenu spravodajcu, hlasujte plus. Ak ste za pôvodné odporúčanie, eh, hlasujte plus. Ak ste proti tomu, čo odporúčali koordinátori, hlasujte mínus. A samozrejme môžete sa zdržať. Takže otváram hlasovanie elektronické SND plus 2, plus 3. Uh, the SND have... Uh... SAD má 3. Takže... Okay, just be helpful if... Prosím skúste byť trošku nápomocný. Po, počúvajte, čo vám hovorím. Momentálne tu máme 3 uh, naviac v EPP a 4 naviac v EPP. To je prekvapenie. Momentálne máme štyroch extra v SAD, to je ďalšie veľké prekvapenie, takže prosím vás, ak ak chcete dobrovoľne vyňať svoju kartičku, SAD ešte stále jedno má naviac, ešte stále je hlasovanie otvorené, SAD ešte stále jeden naviac, teraz je tam plus 3 naviac, sa to zhoršuje, SAD plus 4, a môžeme tu byť aj celý deň, ak chcete. SAD ešte stále jeden naviac. Dobre. Prosím vás, už nič nerobte, ničoho sa nedotýkajte. E, teraz e, končím hlasovanie. 29 za, 16 proti, 3 sa zdržali. Takže ďalšie hlasovanie, bod 3. To je hlasovanie o dohode. A než prejdeme k hlasovaniu, praje si spravodajca vystúpiť. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, musím sa ujať slova, pretože je to mimoriadne nezvyčajná situácia v našom výbore. A chcel by som vás informovať, že my túto misiu zvoli, zverilo, zvolili koordinátori predvčerom o 4. popoludní. A môžem vám povedať po tom, čo som zrealizoval jeden uh, trialog s uh, komisiou a zradou, radou, že nie je to vec spravodajcu, nebola ochota na strane rady mm, pristúpiť na akýkoľvek kompromis. Keď som eh, tu, toto poslanie dostal, v dobrej viere som sa pokúsil sformulovať nejaký nový štvrtý kompromis v mene výboru, pretože vždy sme uh, boli konštruktívni a e, hľadali sme teda ducha európskej spolupráce a kompromisu. Vychádzalo to v podstate z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z roku 2017, ktoré podľa toho, ako to chápem ja a, ako to, a ďakujem sekretariatu za podporu a za expertízu, aby som to mohol predložiť. Teda mohlo by to uspokojiť rôzne pohľady na túto veľmi citlivú otázku Gibraltaru. A chcel by som tiež poďakovať tieňovým spravodajcom za ich podporu a pochopenie, pretože sme sa museli stretnúť ešte pred týmto posledným šiestým trialogom, aby sme zistili teda, čo máme spoločné, ktorým smerom sa chceme uberať, aby sme sa teda e, postavili voči rade. Náš e, výbor naozaj hľadá riešenie, ale po tejto schôdzi vás mm. môžem ubezpečiť, že náš predseda Klod Moráš e, zrealizoval vynikajúce rokovania v tých prvých piatich kolách, urobil maximum, predložil tri rôzne kompromisné návrhy, môj bol štvrtý, ale nebola absolútne žiadna ochota na strane rady, nech sme urobili čokoľvek. Toto je mm, pre informáci- na informáciu, ale sú tu ešte dve ďalšie veci. Jednak e, to sú proste, to je proste realita života a jedna realita, ktorú nemôžeme ignorovať je, že 12. apríl prichádza a osud miliónov britských občanov a mnohých ďalších miliónov európskych občanov a ich možnosti cestovať bez víz je v našich rukách. Druhá vec je zodpovednosť, pretože stratégia rady v týchto rokovaniach bola naozaj e, taká opovažlivá, naozaj to hnali až na hranu, e, čakali, že parlament ústupí a to nie je v duchu európskej spolupráce, a teda s ťažkým srdcom vám navrhujem, aby ste tú správu e, podporili, pretože máme zodpovednosť, ktorá je podstatne väčšia než to obviňovanie sa medzi inštitúciami, alebo že oni povedia, toto sú tí, ktorí zlyhali, neumožnili britským a európskym občanom, aby cestovali bez víz, nemôžeme si to dovoliť, ospravedlňujem sa, ďakujem. No, neočakával som e, prejav, pretože inak by som bol si e, pripravila ja niečo. Áno, rada bola veľmi neústupčivá a nebudem teda zdržovať e, už výbor, ale musím navigovať všetky tie pripomienky k rokovaciemu poriadku, ktoré teraz vyvstali z tohto prejavu, takže neviem celkom, čo urobím. Buď teda si tu vypočujeme všetky tieto vystúpenia, čo nie sú teda pripomienky k rokovaciemu poriadku, keďže spravodajca teraz mal takýto prejav. Máme tu aj ďalšie, ktoré si bude musieť vypočuť. A nie teraz dobrý eh, čas, aby ste tu na mňa nejako sa obracali, pretože aj ja potom môžem tu predniesť svoj prejav. Ja som predseda. Uh, nikto nepríde predseda tomuto výboru z iných výborov, takže prosím, ostaňte trpezliví a pokojní. Máme tu pripomienky k rokovaciemu poriadku, môžete skrútiť hlavami koľko len chcete, ale najmä tí členovia, ktorí sa nesprávali až tak dobre, prosím, ostaňte pokojní. Tie pripomienky k rokovaciemu poriadku sú od plných členov výboru LIBE, čiže ak chcú vystúpiť, musia prehovoriť, takže musíte byť trpezliví. Dobre, prvý, prvá pripomienka pani Infeld. Veľmi stručne ďakujem za to, že ste to umožnili. Naozaj cítim potrebu vyjadriť sa pred hlasovaním. Po druhé, chcela by som poďakovať novému spravodajcovi za jeho vystúpenie. E, myslím si, že to bolo veľmi trefné a chcela by som povedať, že budem hlasovať za správu z tých dôvodov, ktoré načrtol spravodajca. A tak ako s, s tým uh, teda ako sa k tomu postavila rada, zanecháva to vo mne takú trošku pachuť. Pán Zajstra. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám pripomienku k rokovaciemu poriadku minister, ktorý zodpovedá, teda holandský minister, zodpovedajúci za tieto rokovania o mm, spise k Brexitovým význam. Mm, bol včera eh, v, holandskom parlamente na hodine otázok a teda dostal otázku, prečo to Holandia nepodporili eh, v rade na šestich stretnutia a on povedal, že my sme to nepodporili. Ehm, my sme eh, mlčali a uvedomujeme si, že ten text bol prispôsobený, aj keď nie je a keď dostala otázku, že aký bol ten prispôsobený text, tak prečítal presne to, čo bol ten prvý návrh. A potom povedal, že no ale to je judikatúra Európskeho súdneho dvora, čo nie je pravda, pretože to bol náš posledný návrh. Takže ja by som povedal, že minimálne teda holandský minister bol nesprávne informovaný a my sme celkom určite boli, rada nerokovala v dobrej viere, e, nereprezentovala správne pozíciu rady počas našich šiestich stretnutí a ja teda odporúčam, aby to ľudia mali na pamäti, keď sa budú rozhodovať, ako e, zahlasujú. Ja to určite budem mať na pamäti. Ďakujem. Pani Reid, ešte v zmysle pravidla 206, aj pán Carver požiadali o slovo, nech sa páči. Pán predseda, rozhodnutie Eh, odstraniť spravodajcu z Britské, eh, Británie z tejto správy vzhľadom na eh, to, že sa vyjadril, že Gibraltar teda nie je kolóniou. Je úplne smiešné rozhodnutie. Gibraltar je britské zámorské teritorium a ten pojem korun, kolónia korony už je zastaraný z pohľadu britského práva a je to e, uvedené ako teritorium bez vlastnej samozprávy v zmysle charty OSN a mali by ste byť zahambení, že ste dovolili, e, aby e, túto správu, tak povediac, uniesla španielská vláda. Treba pripomenúť prítomným, že tá správa bola jednohlasne prijatá vo výbore vrátane hlasov španielských poslancov bez toho, aby bol spochybňovaná zvrchovanosť Gibraltaru. Chcem prítomným tiež pripomenúť, že pred 52 rokmi 99% ľudí v Gibraltare hlasovali za to, aby ostali za morským teritoriom Spojeného kráľovstva. A to je výsledok, ktorý posilnil rovnaký výsledok v roku 2002. Gibraltar zase má hlasovanie zvrchovanosti a jedna zo šiesti, ako jedna zo šiestich poslanky, ktorá zastupuje Gibraltar v Európskom parlamente, ktorá sa zúčastnila 50. výročia tohto rozhodnutia z roku 1957 vás môžem ubezpečiť, že e, to referendum, ktoré tu bolo, ke, keby bolo dnes, by malo zase rovnaký výsledok a je to politické rozhodnutie, e, ktoré prijali koordinátori, treba rešiška bola prerušená. Veľmi krátka pripomienka, pán predseda. Spevec sa hovoril o realite života a jednu nespomenul, a síce, že čoskoro sú v Španielsku voľby parlamentné a tu hovoríme o parl- v španielskej vnútornej politike, čiže predstava, že Európska e, únia je e, zjednotená v rôznorodosti, sa ukázala byť e, ako chybná na základe teda tohto rozhodnutia. Dobre, budeme teda hlasovať. Vidím, že sa tu ešte diskutuje. Ja by som vás naozaj poprosila, aby ste už nediskutovali, pretože Eh, chýbajú nám tu viacerí členovia, pán Ježek a tak ďalej, ktorí by sa tiež mohli vyjadriť, ale mm, buďte len radi, že ja sa nevyjadrím za tú druhú stranu, takže buďte radi, že sa k tomu nevyjadrím a nebudem hovoriť o integrite tohto výboru alebo parlamentu, a ako sa parlament, a rada zachovala voči parlamentu, takže prosím, žiadne hlasy už, eh, buďte trošku dôslednejší, poďme teda k hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Okay, so it's the same circus. Takže taký istý cirkus. EPP má 3 naviac, prosím, vyťahnite si niekto kartičky. EPP plus 3, SAD plus 2. Ešte jeden naviac v SAD. Koniec hlasovania. 38 <clears throat> za, uh, 8 proti, takže toto je e, prijaté a koniec hlasovania a ďalšia schôdza bude 8. apríla.